Before we do the voting, uh, an announcement. Just a ešte jedno oznámenie na základe prechádzajúceho rozhodnutia lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov k návrhu uh, postupu súhlasu k aká to sú tie dodatočné protokoly k eh, obchodným dohodám EU-Izrael. Eh, ten termín teda bude dva dní po rozhodnutí AFETu. Vieme, že AFET bude hlasovať 9.6., eh, čiže ak zohľadníme, že 9. a 10. júna je vlastne víkend, tak teda lehota je 11. júna o 18. hodine. Čiže 11. júna o 6. A teraz budeme hlasovať o bode Maria Davida Alberta Langeho. Téma je dohoda o obchode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej. Nie je to samotná dohoda ani doložka, je to navrh uznesenia, ktorú spoločne, ktorú spoločne predkladajú spravodajcovia e, postupu e, súhlasu a teda nariadenia o zabezpečení také. Máme 83 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené k tomuto návrhu uznesenia. Čiže začneme. Prepačte, pán predseda, že vás e, ruším, ale kartu e, som zabudol, takže budem hlasovať tým, že zdvihnem ruku, ak dovolíte. All right. Oui. Please, may I have your attention, please? Yannick Jadot. Ja, mm, vystupí pán Číňavý spravodajca. Ďakujem Veľmi som nepochopil váš oznám k dohode AKA. Myslím, že sme o tom na schody koordinátorov dnes ráno diskutovali a že kolektívne stanovisko bolo, aby sme položili ústnu otázku na plene. A snažme sa osvetliť právne otázky, ktoré súvisia s touto dohodou. Takáto Také to bolo rozhodnutie koordinátorov a vy ste nám povedali niečo iné a teraz som prekvapený. Buď som sa pomýlil, alebo ja si myslím, že dnes do obeda sme sa dohodli na niečom inom, než na tom, čo ste dnes povedali, čo ste teraz povedali. Nie, ja som sa spýtal e, teda túto otázku, ale nikto nepodporil, takže sa vlastne nič nezmenilo. Vystúpenie bez mikrofonu. E okrem ECR, tam bola jasná podpora všetkých skupín, ísť teda podľa odporúčania sekretariatu predsa. So I'm mistaken. v tom prípade som sa pomýlil. uh, is this so? All the other e, Naozaj e, je to tak? Ostatní koordinátori to tiež vnímajú podobne ako kolega? Áno. Tak prepačte, moja chyba. Čiže tu ten termín, tu to musíme eh, presunúť eh, na neskôr a kalendár eh, si dohodneme na najbližšom stretnutí koordinátorov. Prepačte za tú chybu a ďakujem, že ste ma upozornili. Takže teraz ideme hlasovať. Najprv si overíme hlasovacie zariadenia, teda či nám e, sedia čísla, e, či zastupcovia jednotlivých politických skupín sú tu v správnom počte. Otváram hlasovanie. Please, all, all. Prosím, všetci e, niečo slažte, hlasujte za alebo proti. It's okay. Plus one EPP. Okay, it's okay, including the vote by Pavel Zalewski. So let's move... V poriadku, takže čísla sedia. Ideme pozmeňovací návrh 31, hlasovanie počas tých Prvá časť, kto je za? Proti. Prijaté. Druhá časť za. Proti zdržal sa zamietnutý návrh. Overíme si to. Druhá časť. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnutý návrh. 32 za proti, zdržali sa zamietnutí. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34. Hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Návrh 35 opäť hlasovanie po častiach. Časť prvá. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Čas druhá. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Tretia časť. Za, proti, zdržali sa. To si overíme. Third part, vote is open. Tretia časť, otvorím hlasovanie. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Adopted. Uh, amendment 30 táto časť bola prijatá. Uh, čiže 36 opäť je rozdelená jednotka, teda prepačte, to odpadáva. Takže 38 e, uh, za, proti, zdržali sa, prijatá. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutá, ny, pardon, 39 za, proti, e, zdržali sa, e, zamietnutí 40 za, a teda 41 spolu, 30, 40, 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 42 za, proti, e, zdržali sa, zamietnutí 43, 44 spolu za, proti, zdržali sa, zamietnuté 45,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 si to nevidel som, ako hlasujú ľudovci, takže to me. Návrh 50, druhá časť. Otváram hlasovanie. And the vote is... Teraz e, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. EPP som nerátal, lebo som nevidel, ako hlasujú. Tretia časť za, proti zdržali sa, zamietnutá. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 51 za, 2, pardon, za, proti, zdržali sa, prijatý tento návrh. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 56 za, prepačte, pán Šolc, e, bol to zamietnuté, ale chcem každého informovať, že s odsekom 10, že teda ani jeden z občanov, ktorí sú uvedení v tomto e, bode nebol nejako spomenutý aj minulý týždeň, keď sme o tom hovorili v Štrasburgu, došlo opäť k vražde odborára, čiže znamená to aj keď máme teda e, otvorený istý postup, e, ešte aj napriek tomu sa e, vraždia odborári. Návrh 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 a 60 identický návrh za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 a po častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa návrh bol zamietnutý, tejto, teda tá druhá časť kompromisný návrh číslo 4 za, proti, zdržali sa prijatý Mario, Maria, pardon, Mario David. Mr. President. Uh, uh, uh, Michael, is this an oral amendment? Yes, it's an oral amendment, yes. Ústny pozmeňovací návrh. V prechádzajúcom odseku, to je predposlednom, sme požiadali komisiu, aby okamžite začala s pomocou Kolumbii a Peru. A neviem, či by sme tam nemali dať požadujeme, aby komisia bola pripravená pomáhať. Pretože čo, ak e, ich o to nikto nepožiada? Myslím, že to je logickejšie. Je to kompromisný návrh e, Štanáska. Bert, nemal som predtým tú príležitosť, je to v poriadku. Teda, e, aby komisia bola pripravená pomôcť. No, no, Čiže aby komisia bola pripravená pomáhať Kolumbii a Peru. No Nikto eh, teda nebol proti, v tomto znení, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý Číslo 60 2, ten odpadáva, 64 druhá časť, pretože prvá odpadáva, takže druhá časť to je za, proti, zdržali sa, prijata. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijata. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Piatá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Šiesta časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá 7. časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Sedmičku si overíme, siedmu časť si overíme. Otváram hlasovanie o siedmej časti. And the vote is closed. Konec hlasovania. Toto bolo zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 65 odpadáva. Čiže 68 e, za, proti, zdržali sa prijatá, 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 71 hlasovanie počasť, čas prvá za, proti, zdržali sa zamietnutá, čas druhá za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Tretia časť. Za. Overíme si ešte druhú časť. Vrátime sa teda k druhej časti, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Nevidel som, ako hlasuje EPP, takže opakujeme hlasovanie. Tretia časť za, proti, <laughs> zdržali sa, prijatá 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 72 za, proti, zdržali sa, prijatí 73 za, proti, zdržali sa, to si overme. 73. Otváram hlasovanie. 73. Konec hlasovania. Tento návrh bol prijatý. 74 odpadáva, 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí 70 6 za, proti zdržali sa zamietnutí 77 a 78 za, proti zdržali sa prijaté 79 a 80 nie, prepašte, 79 za proti, zdržali sa prijatí 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Na 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 6 za, pardon, 6 teda, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, a teda je 8, 7 a 8. Sedem a osem za proti zdržali sa prijatí 10 hlasujeme po častiach respektíve to sú paralelné teda pardon, ústne pozmeňovacie návrhy od e, Berna Langeho k pozmeňovacie návrhu číslo 7, teda miesto would, uh, could. Je niekto proti tomuto návrhu? Hlasujeme, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? To si overíme. Číslo 10. Otvorom hlasovanie. And the vote is closed. Konec hlasovania a tento bod bol prijatý. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, zametnutý. 13. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zametnutá, Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Číslo 14 a 15, identické návrhy, ak sa nemýlim. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 21. Teda overíme si 18, otváram hlasovanie. And the vote is... Konec hlasovania. Teraz tento návrh bol zamietnutý. Teraz číslo 21 za proti, zdržali sa zamietnutí 22, za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatý. 27 eh, a 28 identické návrhy. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 30 za, e, to je teda ústny pozmeňovací návrh od Benda Langeho. Je niekto proti tomuto ústnemu e, návrhu? Nie. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme si tento pozmeňovací Návrh k návrhu 30 ktorom hlasovania. Konec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1, pokiaľ ide o citáciu, za, proti, zdržali sa prijatí, číslo 2, za, proti, zdržali sa prijatí, 3, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. E, návrh bol prijatý 20 za, pardon, 21 za, 4 proti, traja sa zdržali, gratulujeme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 other stakeholders. Shall I ask you those who are leaving? Tí, čo odchádzate, mohli by ste prosím odísť čo najrychlejšie a čo najtichšie. I don't like to... Nerád by som použil svoje kladívko, ale použijem ho. Ticho, prosím. Okay. Item 14. Dobre, takže bod 14. Vstup EU do výboru ICAC. Toto je jedna z komodít, ktoré sú mm, riešené v rámci na medzinárodnej scéne. Nie sme členom výboru. Prebehla prvá výmena názorov eh, medzi jednotlivými účastníkmi. Spravodajca je pán Moscardini, nahradí ho Daniel Kasperi, ktorý je koordinátorom z EPP. Daniel Máte slovo, môžete celú túto problematiku uviesť a môžete začať s imenou stanovisiek. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Áno, ďakujem, pán predseda. Obvykle je to kolegyňa Moscardini, ktorá je spravodajkňou a naozaj má veľký záujem na tom, aby mohla naďalej pracovať na tomto spise, bo momentálne to bohužiaľ nie je možné. Neviem, či už o tom, či už o tom viete, ale dnes ráno v Severnom Taliansku bolo silné zemetrasenie a preto kolegyňa Moscardini bohužiaľ nie je tu teraz medzi nami v tejto chvíli. Kolegyňa Moscardini tu vidím rôzne možné pozitívne šance, ktoré by e, členstvo EÚ v tomto výbore prinieslo EÚ. Samozrejme by sme museli platiť členský príspevok, ale je tu tá výhoda, že by sme sedeli pri jednom stole s hlavnými hráčmi v tejto oblasti. Bo sú tu zastupcovia krajín ako Sudan, Uzbekistán, Zimbabwe. S tými by sme sedeli pri stole, pretože všetky tieto krajiny sú členmi tohto výboru. Tu, ako iste uznáte, je nutný politický dialog, ktorý musíme zintenzívniť a ktorý by sme takto zintenzívniť aj mohli. Je tu otázka, akým spôsobom Európska komisia bude podávať správy Európskemu parlamentu a ako my potom budeme zúčastniať v celom procese, my ako Európsky parlament, ako nás teraz zamyslí Európska komisia a potom budeme diskutovať o rôznych témach na našej pôde, ktoré boli odsúhlasené v rámci rôznych uznesení, tak aby sme sa vyhli finančným špekuláciám, ako sa postavíme k takýmto finančným špekuláciám a k rôznym iným negatívnym trendom, ktoré narúšajú transparentnosť trhu, čo to, čím to môžeme prispieť, ako to celé v súčasnosti vyzerá. Všetky členské štáty EÚ sú členmi tohto výboru a preto by bolo zmysluplné aj aby aj EÚ sa stala členom Kolegyňa Moscardini naozaj intenzívne pracuje na tom spise. Ako hovorím, je veľmi ľúto, že sa nemôže zúčastniť od dnešného zasadania, ale ja som pripravený jej odozdať vaše podnety aj otázky, tak aby mohla zohľadniť pre svojej ďalšej práci. Ďakujem pekne, ešte raz sa ospravedľujem za neprítomnosť kolegyne Moscardini. Ďakujem pekne za tento úvod do problematiky, o ktorej budeme hovoriť. Môžeme teraz otvoriť diskusiu pre našu hostku, ktorá prišla z Gemini. Je tu, zastupuje tu výbor ICAC. A potom je to pán Severný, ktorý je predsedom výboru pre medzinárodnú spoluprácu medzi colnými asociáciami. Takže máme tu túto medzinárodnú organizáciu ako takú, ať zástupcu e, veľkého dôležitého účastníka. Takže ďakujem, že ste obaja prišli. Ďakujeme, že tu chcete šiť informácie ohľadom výhod, prínosov aj nákladov, ktoré by to obnášalo pre EÚ. Máte slovo, pani Groman. You, Distinguished... Ďakujem pekne, pán predseda, milí členovia výboru, dámy a páni. Predtým, než spustím prezentáciu ohľadom práce výboru pre poradenstvo bavlnovému priemyslu, chcela by som povedať, že tu pracujem, že tu vystupujem za tento výbor ICAC. Bohužiaľ náš predseda pán Townsend tu dnes s nami byť nemôže, pretože má nejaké iné povinnosti. Účastní sa sadania FAO a preto ma požiadal, aby som preniesla túto prezentáciu v jeho mene. Ja e, som e, z Nemecka, pracujem v alebo zastupuje Nemecko v ICAC a účastním sa aj plenárnych zasadaní v tejto oblasti. Najprv by som vám prednesla krátky prehľad v súvislosti s bavlnovým priemyslom. Týka sa to mnohých krajín na svete. Jedno z najdôležitejších komodít v súvislosti s um, polnohospodárstvom. Je to naozaj intenzívny obchod, ktorý predby, ktorého sa účastní takmer 150 krajín na celom svete. Viac než 100 eh, miliónov rodinných jednotiek sa účastní priamo procesu výroby bavlny. Týka sa to eh, procesu výroby, logistických postupov, predaja Takže takmer 250 miliónov ľudí sa účastní celého tohto reťazca súvisia s bavlnou. Bavlna tiež poskytuje pracovné miesta ďalším miliónom ľudí aj v oblasti výroby textilu a obhospodarovávania pôdy. Výroba bavlny prispieva k potravinovej istote a podporuje rozvoj zaostalejších regiónov, predovšetkým v Latinskej Amerike, v Ázii a v Afrike. Bavlna je veľkým zdrojom príjmov a je dôležitou súčasťou hospodárstva rozvíjajúceho sa sveta. Ročný výnos sa odhaduje na 60 miliard dolárov za sezónu a hospodárska dôležitosť bavlného priemyslu je naozaj veľmi vysoká. Za posledných 60 rokov bavlnový priemysel zažil naozaj dramatické zmeny. V roku 1950 eh, sa vyvážalo 7 miliónov eh, bavlny a dnes už je to 20 miliónov, takže naozaj tu vidíte veľký nárast, ktorý obnášal v priemere 2,5 ročne. Prišli nové technológie, Súčasne existujúce technológie čali lepšie využívať a toto všetko viedlo k um, naozaj radikálnym zmenám. Momentálne výnos je eh, narastol na 750 eh, kg na hektár z pôvodných 200 kg. Zlepšili sa technológie v oblasti zavlažovania, využívania pesticídov, hnojív, a toto viedlo nie len k zvýšeniu obchodu, ale aj k zníženiu nákladov. V 70., 80. a 90. rokoch minulého storočia priemerná cena v nominálnych cenách bola 74 centov za libru. A mnohé vyrábajúce krajiny zareagovali na negatívnu situáciu tým, že poskytovali subvencie novému priemyslu. Dodávka alebo ponuka stúpala rýchlejšie než e, dopyt a preto ceny klesli na 60 centov za libru. V roku 2010-2011 ceny prudko vystrelili hore a zvyšili sa na 164 amerických dolárov za libru. Toto je situácia, ktorá pravdepodobne už sa nebude opakovať, ale pretože došla, nastala naozaj intenzívna hospodárska súťaž e, v súvislosti s pestovaním e, plodín pre biopaliu. Toto tiež viedlo k prudkým zmenám v oblasti cien bavlny. Využívame tu hodnoty z rokov 2009 a 2010. Súčasná cena je 55 centov za libru a naďalej sa bude meniť. Teraz tu máme stručný prehľad práce výboru ICAC. Je to asociácia 42 vlád, e, krajín, ktoré vyrábajú, dovážajú bavlnu. Vznikol v roku 1939 a jeho sídlo je po Washingtone. Ročný rozpočet je, sú 2 milióny a 85 z týchto peňazí pochádza z vládnych zdrojov a 15 potom z členských príspevkov. Sekretariat sa skladá z 11 členov, ktorí zastupujú 10 krajín. Dokumenty sú publikované v angličtine, francúzštine a španielčine a mesačné e, zhrnutia sú dostupné aj v ruštine a ročné potom v arabčine a v ruštine. Hlavným poslaním ICAC je pomáhať vládam podporovať e, zdravé bavlnové hospodárstvo, šíriť informácie v tejto oblasti a podporovať spoluprácu medzinárodného charakteru. ICAC tiež podporuje osvetu ohľadom nových problémoch a otázkach, podporuje rozvoj a je tiež pozorovateľom ktorý pomáha členským krajinám a hrá jedinečnú úlohu ako katalizátor. Napriek tomu, že nikde neovplyvňoval ceny na trhu ani nezasahoval do trhových mechanizmov. Sekretariát ale poskytuje cenné informácie, ktoré sú naozaj hodnotné pre všetkých účastníkov trhu a tiež pomáha hodnotiť podmienky na trhu. ICAC je hlavným zdrojom medzinárodných údajov ohľadom bavlného priemyslu. Sekretariát hodnotí ceny, dopyt a ponuku. Mm, tiež e, stanovuje odhad týchto aspektov a tiež je primárnym zdrojom štatistiky. Sekretariát tiež poskytuje technické informácie. A viac než 350 tisíc vedcov v tejto oblasti po celom svete spolupracujú s výborom. Máme tiež ešte pridružený program, ktorého sa účastnia členské krajiny Organizujeme technické konferencie po celom svete. Vydávame recorder, sú to špecifické technické publikácie, ktoré obsahujú aj informácie ohľadom rôznych metodík výroby bavlny. Sekretariat tiež vedie záznamy o nových, novom rozvoji, nových technológiách, čo sa týka transgennej bavlny a podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti napríklad klasifikačných noriem, ktoré nahradia súčasný systém typov. A z tohto dôvodu sme vytvorili aj pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať touto otázkou. Sekretariát tiež podporuje členské krajiny v tom, aby vyvíjali nové metódy, ktoré zabrania kontaminácii pri výrobe, výrobe bavlny. ICAC bol konštruktívnym katalizátorom eh, v 90. rokoch, poskytuje informácie členským krajinám ohľadom eh, lepších a zelenejších technológií a podporuje ich eh, metodiky prostredníctvom výmeny overených praktik. Vytvorili sme aj panel, ktorý sa venuje tejto problematike, vznikol v roku 2006, venuje sa rôznym aspektom procesu výroby bavlny a jeho úlohou je poskytovať objektívne a konštruktívne informácie, vytvárať konštruktívne odporúčania a zúčastňovať sa konzultácií s inými organizáciami ako napríklad VHO a FAO. Tiež sme vydali rôzne správy, ktoré sa týkajú procesu výroby bavlny v súvislosti napríklad s právami zamestnancov, e- energetickou účinnosťou, využitím pesticídov. Všetky správy sú dostupné na www.icac.org. ICAC tiež je zodpovedná za fond, ktorý funguje od 90. rokov. Boli, bolo dodaných 22 projektov, ktorých hodnota je dohromady 70 miliónov. Tieto projekty boli podporované CFC. ICAC e tiež organizuje eh, každoročné plenárne zasadanie. Tam sa venuje dôležitým otázkam v rámci voľnového priemyslu. Diskutujeme aj s krajinami, ktoré e, vyvážajú a vyrábajú bavlnu. Poskytujeme im podnety. Napríklad sme, sme odporúčili nahradiť tradičné ručné spracovanie bavlny strojovým spôsobom Odporúčili sme tiež využívanie biotechnológií. Odporúčili sme dbať na to, aby výroba bavlny prispievala k potravinovej bezpečnosti. Tiež, aby VHO nevyužívala pesticídy triedy 1 pri výrobe bavlny a tiež sme sa zhodli na tom, že je potreba viesť e, medzinárodné štatistiky, ktoré by prispeli k väčšej transparentnosti a k väčšej informovanosti o technológiách v oblasti produkcie bavlny. Tento rok sa sme organizovali naše 21. plenárne zasadanie vo Švajčarsku. Prispievame k hodnotovému reťazcu v oblasti výroby bavlny chceme prispieť k všeobecnému prijatiu koncepcie udržateľnosti v dovážajúcich aj vyvážajúcich krajinách. ICAC sa teší na to, že na našom zasadaní uvítame aj delegácie členských štátov EÚ. ICAC tiež hrá kľúčovú úlohu pri dosahovaní širších cieľov v oblasti bavlnového priemyslu. Chceme aj tento rok na našom zasadaní podporiť vo Švajčiarsku spoluprácu medzi jednotlivými členskými krajinami ICAC. E Toto je záver mojej prezentácie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za túto prezentáciu úlohy a poslania ICAC. A teraz si vypočujeme Združenie pre e, bavlnu, pán Tavernie. Vítajte medzi nami. Ja by som rád poukázal na niekoľko vecí, ku ktorým došlo za uplynulé obdobie. Sezóna 2010 až 2011 India začala zakazovať e, vývozy a výsledkom bolo toho, že sa zvýšila cena z 1,5 eura na 3,5 eura tieto vládne zásahy, tak tým sa musíme vystrihať a mali by sme s nimi aj bojovať a preto také orgány ako ICAC sú vhodnými organizáciami na takýto druh boja tohtoročná sezóna, tak aj tu došlo k zákazu vývozu a teda výsledkom bolo, že miestne ceny klesli naopak o 50 a v dôsledku toho miestny textilný priemysel mohol nakúpiť vlákno oveľa lacnejšie než od partnerov či producentov v iných krajinách. Ani to nie je správne z hľadiska voľnej hospodárskej súťaže a preto také orgány ako ICAC sú veľmi dôležité, aby na takéto veci upozorňovali a aby bránili vládám, aby takto postupovali. Um, v poriadku, budeme klas otázky, hovorí pán predseda, a komentáre. Pani Keller. Ďakujem. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Aj k tomu, čo ste povedali nakoniec. Zabráni takým obmedzeniam dovozu alebo vývozu. Akým spôsobom sa snažíte takýmto obmedzeniam zabrániť? To je správna otázka. Padne eh, tu viacero otázok. Áno, máme taký postup, hovorí pán predseda, že zhromaždíme niekoľko otázok a potom dáme slovo e, našim hostom, panelistom. Ale je to skôr otázka informačného charakteru. Pani Keller pokračuje. Thanks. Um, the ICAC, as far as I understand, for... Áno, ak tomu správne rozumiem, tak ICAC sa zameriava na producentské krajiny, tie, ktoré vyrábajú, ale došlo aj niektorým sťažnostiam, ktoré sme zaregistrovali, a to boli sťažnosti na dovozcov e, v kontaktných miestach OECD. Išlo o niektoré nadnárodné spoločnosti a teda boli to sťažnosti proti Nemecku, e, Francúzsku a ďalším krajinám a to na základe porušovania ľudských práv, keď nebolo dostatočne vyšetrené, čo by e, mohlo dojsť teda k tomu porušovaniu ľudských práv a tak ďalej. Teraz došlo k sprostredkovaniu k mediácii a či o tomto procese viete a či podporujete e, tento postup, že sa počas rokovaní sa obracia na tie kontaktné miesta OECD a podobne. Máte aj vy nejaké podobné kontaktné miesta? Ako fungujú a kto sa na tieto miesta môže obratiť? A ak tu máme zástupcov komisie, rada by som sa spýtala, čo komisia očakáva, čo si vlastne slubuje od účasti v ICAC. A tiež, ako sa bude parlament podielať na rozhodovaní na tejto úrovni, pán predseda. Ďalší, pán Vortma. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu ale úplne nerozumiem, keď niekto z nemeckého ministerstva zahraničných vecí robí prednášku za Medzinárodný výbor pre bavlnu, ale to vám určite môžete vysvetliť. Mám tu zoznam účastníkov tohto výboru, tohto poradného výboru pre bavlnu. A v tej prezentácii sa hovorilo, že cirka 100 krajín pestuje bavlnu ale i CAC má len 42 členských štátov, vrátane Fínska a Nemecka. A ja neviem teda, či tú bavlnu pestujú, ale zdá sa mi, že niektoré e, tie krajiny, ktoré pestujú, členmi nie sú a zase niektoré krajiny, ktoré balónu vôbec nepestujú a sú členmi ICAC. A okrem týchto, nazvime to, neobvyklostí, alebo mne sa to aspoň tak javí v tom zložení, mám tu ešte potom ďalšie poznámky, všetkých 42 členov ICAC sú štáty, sú to národné štáty a z nich 8 sú zároveň aj členmi EÚ, vrátane Nemecka, ako som, už som ho spomenul. A musím zdôrazniť jednu veľmi zásadnú vec pre kohokoľvek, kto nás počúva, kto sa na nás pozerá, ale hlavne pre Európsku komisiu, že Európska únia nie je štátom. EÚ nie je národným štátom, nemá právnu spôsobilosť alebo právne atribúty a hlavne nemá demokratickú legitimitu národného štátu, ale pritom tu dochádza a bude dochádzať systematicky k pokusom snažiť sa legitimizovať EÚ aby mala tie atribúty členského štátu a národného štátu, ale tieto pokusy zlyhávajú. Hlavne keď sa pozrieme na ten pokus o Európsku ústavu, došlo k referendu vo Francúzsku a v Holandsku. Sú to zakladateľské štáty EÚ a v tých referendách to neprešlo. Takže musím povedať, že za moju politickú skupinu, za tú skupinu, ktorú mám tu čest ja reprezentovať, tak ja mám veľké pochybnosti o tomto návrhu, pretože je to podľa mňa len ďalší príklad toho, ako sa EÚ nelegitímne a neplatne snaží vyzerať a správať sa ako národný štát. Hoci absolútne nemá tú demokratickú e, legitimitu. Pán predseda, pán Kotáš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako tieňový spravodajca za SND by som vám rád povedal, že po tej prvej výmene názorov, tak ja podporujem, aby EU pristúpila do tohto konzultačného výboru, pretože si myslím, sa môžeme takto jediným hlasom vyjadriť a pokúsili sme sa mať rovnakú politiku v EÚ, v tejto organizácii. A ako povedal Daniel Kaspari, to nám umožní mať hlas, ktorý bude vypočutý silnejšie, lepšie. A pokiaľ ide o úlohu ICAC, ide o to, aby, sme podpor- aby podporoval vlády a aby mali hospodárstvo, ktoré bude zdravo fungovať na celosvetovej úrovni a zároveň zachovať dobrú transparentnosť na celosvetovom trhu s bavlnou. Takže som toho názoru, že pristúpenie EÚ k tomuto poradnému výboru by nám umožnilo mať väčší vplyv na krajiny, ktoré napríklad zneužívajú svoje deti tým, že ich nutia pracovať na bavlníkových plantážach a tak ďalej. My musíme urobiť všetko preto, aby sme presvedčili tieto krajiny, aby ustúpili od takýchto praktík. Tiež si myslím, že táto diskusia by mohla byť užitočná a chcel by som vedieť, kedy si myslíte, že zákaz a zneužívanie alebo vykorisťovanie e, detí v tomto sektoru, kedy tento poradný výbor ICAC e, urobí takýto zákaz. Zverejní ho. Ďakujem. Pán predseda. Vystúpenie bez mikrofónu. <laughs> Thank you. We belong to all the international commodity organizations. Uh... Áno. Aj my spadáme do tých medzinárodných eh, komoditných organizácií. Aj do iných, nielen eh, do tejto. A navyše obchodná politika EÚ je v kompetencii Európskej komisie, takže môže zastupovať záujmy Európskej únie v takýchto organizáciách a môže teda zastupovať aj záujmy EÚ ako celosvetovej mocnosti. Slovo dám pani Groman, ktorá sa už predstavila ako zástupkynia ICAC. A keďže ICAC sa skladá zo zástupcov členských štátov, tak nás to ani nemôže veľmi prekvapovať, keď tu niekto hovorí aj e, v mene ICAC a zároveň zastúpe nejaký členský štát a teda zároveň jedno s druhým. Takže nech sa páči, máte slovo. Môžete zodpovedať na otázky a môžete sa vyjadriť aj ku komentárom. Áno, to je presne to, čo som práve chcela povedať. Už úvodom som chcela povedať, že ja tu nehovorím menom nemeckej vlády. Ide o to, že nikto iný z poradného výboru nebol k dispozícii v takej krátkej dobe, aby mohol prísť sem do Bruselu. A ja som súhlasila s tým, že budem výbor zastupovať. Niektoré nevládne organizácie, ktoré podali sťažnosťu kontaktných bodov OECD, no nie som si vedomá, že by s týmito kontaktnými miestami existoval nejaký vzťah, teda medzi nami a ICAC teda s tými kontaktnými bodmi, ale Zaoberáme sa samozrejme aj otázkou detskej práce a to veľmi pravidelne na dvoch zasadaniach stáleho výboru v roku 2008 aj 2009. To bolo na programe rokovania a riešime podnety e, z UNICEF aj z ďalších organizácií. Zastršili sme aj seminár o osvedčených postupoch a na ňom riešime úsilie tohto odvetvia o zaistenie produkcie bez detskej práce, ale my nie sme vynúcovacím orgánom, ale podporujeme dialog. A ako som už spomenula, máme aj ten expertný panel pre sociálne sociálnu aj environmentálnu výkonnosť eh, tohto sektoru bavlnárskeho priemyslu a aj tam sa snažíme zhromažďovať objektívne informácie o detskej práci, takže o tom sme rokovali aj na každom plenárnom zasadnutí CAC. A snažíme sa posilňovať udržateľnosť a jedným z týchto aspektov je aj teda ten zákaz detskej práce. A teraz to členstvo niektorých štátov, ktorí vlastne neprodukujú bavlnú, to ICAC nie je producentská organizácia, tam sú združení výrobcovia, predajcovia aj spotrebitelia bavlny. A títo sa môžu stretávať na jednom fóre. Takže je to veľmi hodnotné aj pre krajiny, ktoré neprodukujú a nepestujú bavlnu. A to platí aj pre iné medzinárodné organizácie, aj v prípade iných komodít, hovorí pán predseda kde sa stretávajú aj producenti, aj spotrebitelia, aj obchodníci a to môže byť prípad aj takej komodity, ako je kakao. A aj tým sme sa prednedávnom zaoberali. A teraz pán Tavernie. Ak môžem sa obrátiť rovno na vás, ak chcete komentovať. Áno. Tam išlo ten zákaz vývozu v Indii? Áno, no dobre, takže India. India je členom ICAC. A Práve vďaka tomuto kanálu sa nám darí lobovať na ministerstvách v Indii, aby takéto aktivity v budúcnosti nerobili. Urobili sme to tento rok a myslím, že sme dosiahli pomerne pozitívny výsledok, pretože indická strana pred tromi týždňami asi ten zákaz zrušila. Takže takýmto spôsobom my pracujeme. Teraz sa obrátime na Európsku komisiu. Kto vystúpi v jej mene? Pán Husi, nech sa páči. Ja mám jednu otázku priamo na vás, hovorí pán predseda. Koľko nás to bude stáť ako Európsku úniu, aby sme sa mohli stať členmi ICAC a aká bude pridaná hodnota nášho členstva? Ďakujem. Matthew Keys. Ja zastupujem Európsku komisiu na zasadnutí tohto výboru. A najprv odpoviem na tú otázku, ktorá tu padla alebo zaznela najviac. Čo očakávame od ICAC a prečo vlastne by sme sa mali k tejto organizácii pripojiť, ale možno by bolo užitočné, keby som vám povedal, v akom štádiu je naša žiadosť o členstvo, pretože ešte nie sme členmi len rokujeme o tom. Rokujeme to na úrovni teda medzi komisiou a radou a očakávame, že diskusia prebehne na júnovom zasadnutí skupiny pre komodity v rade a ešte jediná otázka, ktorá ešte nie je vyriešená, pokiaľ ide o členstvo v tejto organizácii, tak to je otázka príspevkov a to sa ešte nezadefinovalo, pretože keď pristúpime alebo pripojíme sa k tejto organizácii tak ako EÚ, ako celok, budeme platiť jeden členský príspevok. Nie každý členský štát svoj vlastný príspevok, ale EÚ jeden jediný príspevok, ale nepoznáme presnú podobu toho usporiadania. Treba ten príspevok zadefinovať Zatiaľ prispievalo 9 e, členských štátov EÚ, ktorí sú aj členmi ICAC. A to bude rozhodne znamenať, že sa ten príspevok tých členských štátov zniží, pretože EÚ bude platiť ten jeden jediný príspevok. Ak si to správne pamätám, tak by to malo byť e, okolo 33 tisíc eur, ak sa nemýlim. Teda tie členské príspevky sú normálne 100 tisíc až milión a to je podobné ako v prípade iných komoditných skupín. Pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu, tak tam máme tie exkluzívne kompetentné oblasti. EÚ má výločnú kompetenciu v týchto oblastiach a to pre nás znamená, že sedíme pri rovnakom stole s hlavnými hráčmi, s producentmi, obchodníkmi a aj spotrebiteľmi a teda budeme mať e, ten poradný hlas pri hlasovaní na tomto fóre a bude možné a teda a zavaží. Tiež by som raz zdôraznil, a ešte teda ukončím e, o tom rokovaní o pristúpení do ICAC padla žiadosť, aby bol pritom aj Európsky parlament. My teraz o tom rokujeme, ale až keď bude súhlasiť rada, tak potom budeme túto záležitosť konzultovať aj s parlamentom, tak ako tomu bolo aj v prípade iných ostatných komoditných organizácií a rád. Bolo by užitočné možno si uvedomiť v tejto situácii, že podpora EÚ v rozvojovej pomoci tým krajinám, ktoré pestujú bavlnu, tak táto pomoc je veľmi veľká. A jednotlivé členské štáty tiež prispievajú a celková podpora za EÚ je viac ako 300 tisíc eur. 300 miliónov eur a bolo by teda pridanou hodnotou, keby sme boli členmi tejto organizácie a mohli by sme potlačiť rôzne veci, čo pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv a tak ďalej a tak ďalej, potravinová bezpečnosť a podobne. Toto všetko by sa teda má, aby sa to presadilo aj v rozvojových krajinách. a pre komisiu je zaujímavý aj ten obchodný rozmer členstva. Zhodnotili sme našu podporu pre komodity v jednotlivých krajinách AKT a táto štúdia veľmi pozitívne vyhodnotila to, čo robíme v oblasti iných komodít. V iných komoditách fungujeme veľmi dobre a to teda znamená, že sme dôveryhodným hráčom na tomto poli a teda si myslím, že naše členstvo na tomto poli, ako už povedala predstaviteľka ICAC, naše členstvo aj tento orgán víta a aj my o to máme záujem. Myslím si, že tie ostatné otázky, čo padli, tak už boli zodpovedané, ale ak máte nejaké ďalšie, tak ja samozrejme rád zodpoviem. Let's give the floor back to... E, ešte raz pán Kaspari. Chcete na záver niečo povedať? Akurát sa chcem e, poďakovať za poskytnuté informácie, ktoré sme dnes dostali. A myslím, že v tejto veci môžeme ďalej e, pokračovať a opäť ju do budúcnosti tu na výbore prebrať. Dobre, ďakujem pekne. Čo týka kalendára, tak e, na návrh správy sa pozrieme 21. júna na myšom stretnutí nášho výboru. Poďme na ďalší e, bod. Ešte predtým sa chcem poďakovať a rozlúčiť e, s našimi hostiami. Takže bod 15, návrh uznesenia o dôsledkoch krízy v európskom kožiarskom priemysle. spravodajky aj pani Muscardin. Je to preskúmanie návrhu stanoviska vo forme listu, pretože e, teda takto, ten list má k dispozícii e, vo vašich dokumentoch, pokiaľ to e, príjmeme, tak sa to zašle predsedovi parlamentu Šulcovi aj iným inštitúciám. Takže pán Kas, Pári, vy chcete predstaviť túto tému, čiže preskúmanie návrhu stanoviska. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne pani Muscardini svojho času e, v súvislosti s článkom 120 e, nášho rokovacieho poriadku e, vlastne pripravila uznesenie k tomuto kožarskému priemyslu. Je to odvetvie priemyslu, ktoré bolo veľmi ťažko zasiahnuté krízou a je to odvetvie, ktoré obsahuje alebo ktoré číta v Európe naozaj mnohé spoločnosti a zamestnáva 50 tisíc ľudí. Toto odvetvie trpí z viacerých dôvodov, predovšetkým pretože je obmedzený prístup k surovinám, Takže napríklad cena za surovú kožu minulý rok naozaj silne oscilovala a mm, boli tu záujmy určitých aktérov ovplyvňovať ceny na trhu. Napríklad tu nastali obmedzenia dovozu a tiež zvyšovanie dane z pridanej hodnoty. No a navyše to boli problémy, ktoré sa týkajú aj iných sektorov, spojené napríklad s nákladmi, napríklad čo sa týka odstraňovania odpadu. Toto obnáša eh, v podstate približne 4 celých nákladov a preto spravodajkyňa Moscardini má naozaj veľký záujem na tom, aby Európska komisia a Európska rada sa zaoberali touto tému a bola by vám naozaj veľmi vďačný, aby ste navrhli e, odoslať tento list tým ďalším dvom európskym inštitúciám. Potom uvidím, ako budú reagovať a podľa toho prípadne prediskutujeme túto tému ešte v rámci nášho výboru. Ako hovorím, je to veľmi špecifické odvetvie priemyslu a E, preto sa musíme zaberať tým, akým problémom čelia predovšetkým malé a stredné podniky. A ďakujem za to, že sme dostali príležitosť zaradiť tento bod na dnešný program. A bol by som rád, keby náš návrh našiel podporu aj v noci nášho výboru. Ďakujem. Thank you. The letter is... Ďakujem. Tento list sa v zásade vysvetľuje celkom e, dobre aj sám. Neviem, či sú k tomu nejaké pripomienky. Pán Krenok za komisiu je tu, chcete sa vy vyjadriť, nech sa páči, vítajte. Uh, thank you, I have no comment. Ďakujem. Pripomienky nemám. Ak e, sú nejaké otázky, rád zodpoviem. <laughs> This is a joint debate on e, Takže máme tu ešte e, pár e, tém legislatívnych, ktoré, kde gestorský výbor je AFED. My akurát pripravujeme stanovisko. Jednak je to nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami. tento nástroj kedy spadal pod nás, ale už nie. A potom bod 17, stanovenie spoločných spravidiel a postupov pre vykonávanie nástrojov únie pre vonkajšiu činnosť. To je e, taká prierezová záležitosť. Spravodajky dňa pre obi dva dokumenty je pani Andrikiene EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Náš výbor má stanovisko afektu e, predstaviť alebo predložiť, e, pokiaľ ide o ustanovenie nástroja partnerstva pre spoluprácu s tretími e, krajinami. Ako si pamätáme, najprv teda táto téma vlastne bola pridelená nášmu výboru, ale AFET to vlastne proti tomu protestoval a nakoniec konferencia predsedov výborov sa rozhodla akým spôsobom rozdeli e, právomoci medzi jednotlivé e, výbory a podľa tohto rozhodnutia kompetencia INTA spada pod, e, pod bod 1a 1.2b a pod bod C a všetok zvyšok spada pod AFED a vlastne iba náš návrh k týmto konkrétnym bodom o, o nich bude potom AFED hlasovať. Takže my musíme pripraviť správu v súlade s ocekom 50 a článkom 50, pardon, rokovacieho poriadku. Teraz, o čo tu vlastne ide, je to mm, dôležitý e, nástroj zahraničnej politiky EÚ, e, finančná podpora, jednotlivé celé niečo miliardy eur e, ročne. Je tu vlastne spoluprácu s krajinami, ktoré mali predtým programy bilaterálnej ekonomickej pomoci a e, to je napríklad Čína, Rusko či Latinská Amerika. Cieľom tohto nástroja je e, v slede zo Strategie Európa 2020 venovať sa hlavným globálnym výzvam a tato, tento nástroj nahradí finančný nástroj pre spoluprácu ICI a ICI+, plus, to sa do roku 2013 vlastne uzatvára ako, ako fungujúci nástroj, ale sú ešte k dispozícii iné nástroje, plus teda tento nový, ktoré budú naďalej fungovať aj v najbližších rokoch. Celkový objem navrhnutý, pre, navrhnutý pardon, je 56 miliard eur pre nový viacročný finančný rámec IPA 14 miliard, miliard, potom ďalší 18, 23 e, nástroj partnerstva, viac ako 1, 1 miliarda, čiže sú tam je tam viacero položiek. Hey ja to vnímam tak, že v tomto nariadení ten aspekt medzinárodného obchodu je oveľa širší než len ten jeden článok rozsah nariadenia um, oblasti intervencie, opatrenia, princípy intervencie, úloha parlamentu v procese príjmania rozhodnutí. To všetko sú kľúčové princípy, pokiaľ ide o úspešné dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti medzinárodného obchodu, teda vylepšenie prístupu na trh a podpora nových e, ekonomických príležitostí pre naše európske firmy. Preto som sa rozhodla navrhnúť podmeňovacie návrhy, ktoré idú aj ďalej, než e, kde má INTA právomoci. Myslím, že ich by aj ostatní mohli vnímať náfete ako užitočné. Pán Mario Mauro, ktorý je môjim kolegom, teraz pravdajcom na výbore AFED, dúfam, že on akceptuje tie pozmeňovacie návrhy, ktoré som pripravila. Našim cieľom v parlamente je, aby tento globálny nástroj fungoval dobre, aby bol efektívny. A pripravila som preto 35 podmaňovacích návrhov, návrhov a všetky sa týkajú v zásade medzinárodného obchodu. Niektoré sú zladené s formuláciou návrhu pre DCI, Development Cooperation Instrument, takisto sú v súlade s predchádzajúcimi správami INTA o ICI, Európe 2020 a iných témach. Treba takisto povedať, že je veľmi dôležité, že oba eh, oba legislatívne orgány, aj rada, aj parlament boli zaangažované rovnako do eh, legislatívneho procesu a preto som navrhla tu um, isté oblasti spolupráce plus aj indikatívne e, finančné alokácie, ktoré e, by mali byť predmetom postupu delegovaného aktu a pokiaľ ide o tie alokácie 2014-2020, eh, tie majú byť súčasťou nariadenia a sú, majú byť uvedené v prílohe. A potom komisia má prijať eh, delegované akty, pokiaľ ide už o alokáciu eh, finančných prostriedkov v rámci programov. Takisto tam navrhujem bližšie venovanie sa mm, medzinárodnému obchodu, teda že nástroje majú byť použité na podporu medzinárodnej konkurencieschopnosti, na boj proti protekcionizmu, na podporu našich eh, hospodárskych záujmov v zahraničí eh, pre európske podniky aj priemysel. Takisto navrhujem eh, znižovať počet tých tzv. non-substantial zmien alebo nie substanciálnych zmien v rámci e, toho programu. To, nám, e, to percento, ktoré navrhuje komisia, je príliš e, vysoké a môže ovplyvňovať priority v tomto viacročnom indikatívnom programe uvedené. Na záver chcem povedať, že určite je to veľmi dôležitý nástroj, ale mali by sme zabezpečiť, že európsky rozpočet sa naozaj efektívnym spôsobom využije a teda rada si vypočujem názory kolegov, čo si myslíte o tých podmienovacích návrhoch. Čo sa týka spoločných pravidel a postupu, pokiaľ ide o implementáciu nástrojov únie pre externé aktivity a činnosti, tam chcem povedať, že navrhujem 19 pozmeňovacích návrhov a na základe toho, čo už bolo navrhnuté v prípade nástroja partnerstva, navrhujem tu znižovať tie eh, nesubstanciálne modifikácie, pokiaľ ide o ročný indikatívny program z 20 na 10 a to isté vlastne, tie dôvody sú také isté, ako som spomenal, spomínala. Potom v článku 9 navrhujem, aby opravnené krajiny, teda ten zoznam opravnených krajín e, rozvinutých, teda aby tie, e, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v medzinárodnom obchode a hospodárstve, E, ktoré teda e, sú takto definované proste, aby e, zohrali dôležitú úlohu v týchto negociáciách. Potom v článku 16 navrhujem včasnejší dátum pre tú strednodobú správu, nie neskôr ako v polovici roka 2017 to má komisia, komisia pripraviť. A je to presne v polovici toho programovacieho obdobia a myslím si, že včasnejšie e, vyhodnotenie procesu implementácia prípadné alebo nevyhnutné e, zmeny, modifikácie by boli vhodné, pretože tým pádom by sme mali potom viac času na uplatnenie týchto zmien v druhej polovici programu. Takisto sa tu navrhuje, aby sa e, správy podávali na ročnom a nie dvoročnom základe. Čiže toľko moje návrhy. Teším sa na vaše podmenovacie návrhy do 1. júna do 12. hodiny, to znamená, že teraz piatok na obed. Hlasovať budeme 20. 21. júna na výbore INTA. Ďakujem. Thank you. Uh, let's open the... Ďakujem. Takže môžeme zahájiť diskusiu. Pani Gargen, prosím. Mám skôr takú všeobecnú pripomienku. Myslím, že pokiaľ vytvárame finančný nástroj, ktorý budeme nazývať partnerským nástrojom pre kooperáciu s tretími krajinami, tak by sme mali zdôrazniť skôr ten eh, aspekt partnerstva. Jedná sa tam skôr o spoluprácu. Takže čo sa týka podpory obchodných záujmov EÚ, toto nie je ten správny aspekt nastroja spolupráce, pretože v tom prípade hovoríme o záujmoch oboch strán. Takže pokiaľ je to nástroj zahraničnej politiky, ktorý má slúžiť spolupráci, myslím, že tento aspekt by sme mali zdôrazniť a nie skôr tie naše záujmy, pretože nás zaujíma aj to, čo je v záujme našich partnerov a to, čo chcú robiť oni. Nikto ďalší už sa k tomu nechce vyjadriť. Komisia. Predtým, než sa vrátime k spravodajcovi a za komisiu to máme pani Pérez. Máte slovo. Ďakujem. Ja odozdám slovo kolegovi z TGS. Volám sa, volá sa Elis Matius. Spolupracujeme naozaj veľmi úzko na tejto otázke. Ďakujem. Som Elis Matius eh, z EEAS. Možno by som sa len vyjadrila k tomu, čo tu zaznelo a k tým pozmeňovacím návrhom, možno nie detailne ku každému, ale tak všeobecne sa pokúsim zodpovedať určité otázky, ktoré zazneli. Myslíme si, že najväčšia inovácia, ktorú prináša tento balíček navrhovaných nástrojov, je v e, kapitole 4 a je to nástroj partnerstva. Pretože je globálneho charakteru, globálnejšieho než súčasné ICI+, napríklad, a podporíme tým externé aspekty európskej zahraničnej politiky, podporíme konkurencieschopnosť, ale aj partnerstvo s krajinami na celom svete. Budeme môcť spoločne čeliť globálnym výzvam, ako napríklad klimatickým zmenám, energetickej istote. Takže toto je niečo, čo nám zatiaľ chýbalo v našom balíčku nástrojov zahraničnej politiky. Takže tento nový nástroj nám umožní byť v kontakte a spolupracovať s krajinami, ktoré môžu byť strategického významu. Môže to byť ktorékoľvek krajina na svete, ale predovšetkým sú to noví partner tejto oblasti, ako napríklad Japonsko, India, Čína, Rusko, USA. S niektorými z nich už sme náhodou rokovali v obchodnej oblasti a naďalej to tak budeme robiť v budúcnosti, takže potrebujeme získať podporu pre určité špecifické aktivity, tak aby to bolo v záujme všetkých partnerov. No a v mnohých oblastiach začíname od nuly, budeme sa pohybovať často v rámci dohôd, ktoré už boli podpísané a sú tu tiež deklarácie alebo vyhlásenia zo summitov, ktoré tiež povedú k posilneniu partnerstva. Máme e, v tomto návrhu špecifikované tri zásadné ciele. Jeden sa týka Európskej stratégie 2020, potom ďalej je to verejná diplomácia a profil EÚ na celom svete. Chceme aj zlepšiť prístup na trh, posilniť obchodné príležitosti prostredníctvom Európskeho partnerstva, ale aj prostredníctvom podpory obchodu Toto je naozaj zásadný aspekt partnerskej spolupráce. Je potreba zajistiť bezpečnosť investícií. A myslím, že o tomto sme tu hovorili, ale finančný rozpočet je 1,1 miliardy eur. Je dosť je relatívne skromný, takže potrebujeme si presne stanoviť priority Potrebujeme zaručiť komplementaritu e, s krokmi, ktoré podnikáme v iných oblastiach. Predovšetkým podporuje, musíme podporiť e, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky a naozaj musíme byť veľmi komplementárni, ako som povedal, s krokmi v iných oblastiach. Musíme sa sústrediť na synergický aspekt, musíme vykonávať široké konzultácie ohľadom plánovania krokov, a myslím si, že toto sa vynára aj v pozmeňovacích návrhoch z vašej strany. Takže toto bolo len tak všeobecne. Prepašte, len som sa pýtal kolegu z DigiDevko, či by sa chcel tiež vyjadriť. Prosím, môžete. Dobrý deň, som z Európskej komisie. Mám dve poznámky k dvom pozmeňujúcim návrhom. Po prvé sa žiada v návrhu správy, aby sa uchovala flexibilitu, flexibilita pre komisiu, aby mohla diskutovať o 10 alebo 20 percentách, aby mohla injektovať tie peniaze do tých opatrení, ktoré už boli schválené. To bol návrh komisie a my sme radi, že teda je tam tá možnosť Môžeme diskutovať samozrejme o uchovaní tohto princípu a ten druhý bod o rozšírenie o tie krajiny, ktoré dobre plnia tie environmentálne ciele aj z tej operatívnej úrovni a kto rozhodne, ktoré sú tie krajiny, ktoré sú tie cnosné v úvodzovkách, ktoré tak plnia tie environmentálne ciele, tak to sú tie dve poznámky, ktoré som mal k návrhu. Merci. Uh, going back. Ďakujem. Takže teraz sa obraciam späť na nášho, našu spravodajkyňu, takže na záver. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať rečníkom, ktorí prispeli do diskusie. Čo sa týka tých záležitostí, ktoré to boli spomenuté. Tento nástroj má predovšetkým podporovať ciele a ho, hodnoty únie vo svete, ale zároveň tento nástroj by mal viesť k jasným výsledkom aj na politické úrovni. Takže máme ciele EÚ, ktoré chceme podporovať a informovať o nich. Zároveň chceme ale monitorovať a hodnotiť transparentným a inkluzívnym spôsobom situáciu v súvislosti s partnerskými krajinami na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Aj chceme spolupracovať s občanskými spoločnosťami. Um, prejdem si moje pozmeňovacie návrhy a potom pohovorím s kolegom Mariom Maurom. ktorý má tiež záujem na tejto veci. Dúfam, že sa vám to podarí. Dúfam, že áno. Uh, okay, this concludes this, uh... Dobre. Týmto sme uzavreli spoločnú debatu alebo diskusiu ohľadom bodov 16 až 17, takže len pre záznam. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 14. júna pre obe tieto stanoviská to už sme oznámili, skôr pardon, je to 1. júna, pozerala som sa na nesprávny stopec, takže pre INTE je to 1. jún a týka sa to oboch týchto stanovisiek, ako už oznámila spravodajkyňa. Ďalej diskusia ohľadom dvoch ďalších stanovisiek. Takže posúdenie návrhu stanoviska. Tentokrát sa to týka výboru Júri, ktorý je hlavným výborom tejto veci. Spravodajca tu ale nie je prítomný. Takže si vypočujeme komisiu a jej Stanovisko hľadom bodov 18 a 19. Pani Simionov, pani Michelle Kosmidis, ktorá bude hovoriť za komisiu. Máte slovo. Volám sa Kalina Simionov, som z DG Markt a venujem sa obom týmto záležitostiam, takže pokiaľ to bude potrebné, vyjadrím sa. Áno, môžete sa vyjadrovať už teraz. Máte tu návrh stanoviska, súhlasíte s týmito stanoviskami. Nemusíte si vypočuť spravodajcu, pretože tie návrhy stanoviska už máte k dispozícii. Áno, presne, mali sme už šancu si tieto dve stanoviská prečítať, to nám pomohlo. Mám k tomu pár pripomienok. Prenesem to všetko naraz, pretože, myslím, pretože si myslím, že to, čo bude zaujímať váš výbor, bude e, kapitola z podávaní správ krajinu po krajine. Týka sa to oboch týchto stanovisk. Stanovisko komisie je dosť jasné. V oboch prípadoch my sme sa sústredili na sektory, ktoré sa venujú využívaniu neobnoviteľných zdrojov. Má to súvislosť aj s iniciatívou EIT. Stanoviská navrhujú značné rozšírenie. Komisia je ale silne proti tomuto rozšíreniu rozsahu na iné sektory, pretože je skutočne pre nás dôležité, aby sme v tejto fáze neprestrelili. Skôr by sme sa mali snažiť dopracovať k, ku kompromisnej pozícii aj s radou a rada má k tomu dosť e, konzervatívny postoj. Tiež je tam revízna doložka, ktorá je súčasťou textu a táto sa týka realizovateľnosti tohto kroku. Sú tu dosť citlivé sektory, ktoré je to predovšetkým oblasť e, ťažby dreva napríklad. A pokiaľ som to správne pochopila, návrh stanoviska navrhuje odlišný režim v prípade niektorých sektorov, ktoré by podávali správy podľa krajiny a iné by tak robili na základe projektov. Toto by viedlo k výrazným rozdielom. Je tu ďalšie navrhované rozšírenie, ktoré pokrýva tú skutočnosť, že podľa spravodajcu by krajiny mali dodať dodatočné informácie k tomu, čo už bolo navrhované skôr. Komisia sa snaží nájsť spravodlivé vyváženie v rámci tohto návrhu, snaží sa zlepšiť systém riadenia. Zároveň nechce uviesť e, európske spoločnosti do nepriaznivej situácie. Pretože toto by takáto situácia by mohla nastať a zároveň iní veľkí hráči v tejto oblasti by totiž nemuseli vykonať takéto kroky, ktoré sú súčasťou tohto návrhu. Ani USA ešte nezaviedla prijaté opatrenia, takže my by sme chceli zdôrazniť, že tu existuje riziko výrazných rozdielov medzi rôznymi systémami podávania správ a potom niektoré spoločnosti by sa dostali do obťažnej situácie. Komisia by tu radšej videla prístup, ktorý by bolo možné prepracovať v budúcnosti aj na medzinárodnej úrovni. A zo strednodobého a dlhodobého hľadiska by sme sa skôr mali snažiť vytvoriť nejaké globálne normy, Miesto toho, aby sme už v tejto ranej fáze zavádzali prísne podmienky pre spoločnosti, ktoré ich možno nebudú schopné splniť. No a dôležitá vec, o ktorej by som chcela hovoriť, ktorá je obsenutá v tomto stanovisku, je to, že tu máme určitý materiálny prach. Hovorí sa tu že je potreba objasniť materiálnosť platieb. Príslušno, Myslím si, že by to malo byť všetko v príslušnosti vlád. My chceme ale dosiahnuť lepšiu transparentnosť pre na, veľkú nadnárodnú spoločnosť by to mohlo znamenať problém. Je potreba vychádzať z obav e, tretich krajín, pretože my chceme, aby spoločnosti poskytovali čo najviac informácie ohľadom peňazí, ktoré vyplácajú tretím krajinám. Je, potreba, je potrebné môcť vystopovať pôvod týchto peňazí. Myslím si, že by to na druhej strane tento prah mohol byť užitočný, pretože veľké množstva peňazí, ktoré sa tu budú prevádzať, by mohli iba zahmliť situáciu a neprispelo by to k transparentnosti. Preto ten prach tam potrebujeme mať. Ďalej, čo sa týka výnimiek, máme tu veľmi obmedzené výnimky len v prípade situácií, kedy to obnáša riziko pre zamestnancov, v prípade, že sú to možné trestné sankcie, ktorým by mohli čeliť. Komisia nechce dať voľnú ruku diktatorským režimom tretich krajín alebo vládam, ktoré by sa mohli snažiť neaktivo zneužiť tieto pravidlá a vysledovali svoje vlastné záujmy mohlo by to ohroziť nie spoločnosti, ale skôr jednotlivých zamestnancov. V tejto fáze máme teda takéto stanovisko. Samozrejme, pokiaľ je tu možnosť krátkodobého krátkodobej revízie, tak tam môžeme zaviesť nejakú grandfathering clause. Ale V neskôrších fázach diskusie by sme to tiež mohli zvážiť, ale momentálne sa zatiaľ chceme pridržať nášho stanoviska. Ďakujem. Ďakujem. Tokia Saifi sa hlási. Ak dovolíte, pán predseda, vystúpila by som po pánovi Šolcovi. Ja sa vyjadrím ako teňová spravodajkňa za EPP. Uh, ďakujem pekne, pán predseda. Bohužiaľ, sme práve teraz zmenili program, takže som plánoval, že o tom budem hovoriť zajtra ráno. Bohužiaľ som sa teraz musel zúčastniť iného stretnutia, takže som nebol svetkom celej, svetkom celej diskusie, ale ďakujem, že ste mi dali príležitosť tu pohovoriť o pár záležitostiach. Rád by som zdôraznil, že DV, výbor, ktorý je zodpovedný za túto otázku, Prepačte, hovoril som o inej smernici. Hovoríme o bode 18 a 19. Zodpovedným výborom je tu Júri. Áno, Júri vedie tento spis. Ehm, my sa tu snažíme sledovať líniu, ktorú stanovil AFET. Podľa mňa sa snažíme zaoberať skôr rozsahom pôsobnosti a rozšíriť ho. Takže nie len si vypočuť vysvetlenie komisie, napriek tomu, že Chápeme, že komisia sa snaží priblížiť stanovisku rady, ale rád by som sa skôr držal v línii stanoviska výborov AFET a DV Európskeho parlamentu, ktoré sa snažia rozšíriť rozsah pôsobnosti pretože musíme nájsť stanovisko, ktoré by povedalo, že nielen transparentnosť je dôležitá pre ťažiarský priemysel, ale čo sa týka lesníctva, polnohospodárstva, že tam chceme zaviesť väčšiu transparentnosť. Rád by som požiadal ostatných tenových spravodajcov, aby sa tiež vyjadrili. Vidím, že tu momentálne nie sú. A chcel by som, aby sme sa priblížili harmonogramu a kalendáru, ktorý stanovil Júri a aby sme o tom mohli hlasovať na júnovom zasadaní výboru. Tokia Saifi, EPP. Merci, euh, monsieur président. Ďakujem, pán predseda. Rada by som poďakovala pánovi Šulcovi aj komisii za ich vystúpenie aj vysvetlenie k téme, ktorá je veľmi technická. Súhlasím, musíme byť transparentnejší a ísť teda tou cestou transparentnosti a teda tieto návrhy sú pokrokom. Pokiaľ ide o spôsob a pokiaľ ide o zmenu smernice 2409, niekoľko bodov by som chcela doplniť pozmenujúcimi návrhmi. Rovnaká diskusia prebehla vo všetkých konzultovaných výboroch. Je potrebné upresniť termín projektu alebo návrhu v tejto smernici. Ja predložím pozmeňujúci návrh. Ešte jeden bod. Či by e, sme tú povinnosť reportingu mali rozšíriť na všetky sektory. Ja si myslím, že by to tak hneď nemalo byť. Najprv by sme sa mali uistiť, e, že smernica sa správne aplikuje v ťažobnom priemysle, e, teda v lesníckom priemysle a potom v eventuálnej revízii pouvažovať o rozšírení na ďalšie sektory. A som skeptická k tej e, výnimke pre e, drevárske ťažobné firmy ak má tá výnimka význam, tak potom niektoré e, firmy zneužívajú túto výnimku a neplnia všetky potrebné povinnosti. Potrebujeme homogénnu legislatívu, potrebujeme skutočne analýzu a mali by sme uvažovať aj o štúdii e, v tomto zmysle. Ale som k dispozícii pánovi Šulcovi, aby sme diskutovali ďalej o tejto téme. Áno, vypočul som si námietky zo strany komisie aj kolegov ohľadom vášho návrhu rozšíriť záväzky v oblasti zverejňovania informácií. A teraz si vypočujeme vašu odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Áno, samozrejme, ja som si vypočul tiež tieto vyjadrenia. Chcel by som hovoriť o dvoch aspektoch. Samozrejme, že tu máme čo? Dočinenia eh, s tým eh, podávaním správ podľa krajiny a potom podľa projektu. Samozrejme, by sme mali začať diskutovať V iných výboroch sa tiež diskutuje o tom, či chceme e, toto poňať širšie. A potrebujeme preskúmať a zistiť, kde sú hlavné záujmy tých konkrétnych krajín, no a kde, v čom spočíva hlavný záujem komisie, pretože sú tu rôzne stanoviská a tieto stanoviská by mohli nám dať šancu skutočne postupovať lepšie v prípade vytvárania lepšej transparentnosti a podpore lepšej vzájomnej spolupráce pri stanovovaní rámcov a toto by podporilo spolupracovať s väčšími aj s menšími spoločnosťami, ktoré by spadali do rozsahu pôsobnosti smernice. Ale mali by sme mať šancu o tom diskutovať detailnejšie s teňovými spravodajcami. Ďakujem. Týmto sme uzavreli ďalšiu diskusiu. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 1. júna o 12. hodine. Týka sa to oboch stanovisiek. Toto bol záver nášho dnešného stretnutia. Keďže obecenstvo je trochu sporé, posuniem oznámenie na zajtrajšok. Zajtra o 9. sa uvidíme. No. Máme tam ešte pár spisov, ktorými sa budeme zaoberať. Ďakujem.